bol organizovaný poprvýkrát v roku 2008 na základe uznesenia OSN 102136, ktorý upozorňuje na význam žien na vidieku, vrátanie pôvodného obyvateľstva a ich význam pre rozvoj vidieka, rozvoj polnohospodárstva a zabezpečenie potravín a elimináciu chudoby na vidieku. Náš výbor pozval dve odborníčky, ktoré nám urobia rezume toho, aká je situácia vo vidieckých oblastiach v Európe a budú hovoriť aj o, o tom, akým spôsobom z udržateľného hľadiska uh, je situácia žien v týchto oblastiach a ako ženách vo vidieckých oblastiach sa zúčastňujú také problematiky, ako je zamestnanosť. A budú hovoriť o takých témach, ako je diskriminácia mužov a žien. Vzhľadom na to, že je potrebná rovnosť príležitosti aj v týchto oblastiach úloha SPP a európskych fondov, ktoré sa venujú prostredníctvom SPP. Aj to všetko treba vyriešiť, usmerne harmonizovať. A skôr než dám slovo dnešným hostom, dala by som slovo pani Neuchl, aby ona urobila také úvodné uvedenie. Ďakujem. Takže predovšetkým by som chcela poďakovať kolegyni Petír Takže na ich podnet sa dnes organizuje táto schôdza. Vy ste z vidieka, ja som tiež z vidieka a preto som rada, že dnes môžem uviesť túto schôdzu, ale ďakujem vám za organizáciu. Keď hovoríme o vidieckých oblastiach, tak to nie je nejaká jedna vidiecká oblasť, ale rôzne rozdielne vidiecké oblasti. Myslím si, že je dôležité, aby sme si uvedomili, že tu nemáme na jednej strane mestskú ženu, na druhej strane vidieckú ženu, ale treba povedať, že tie vidiecké oblasti sa veľmi odlišujú že sú tam rôzne podmienky a otázky, čo týkajú žien vo vidieckých oblastiach. Vidiecké oblasti sa za posledných 30, 40, 50 rokov veľmi zmenili. Pred 50 rokmi väčšina žien vo vidieckom, vo vidieckých oblastiach pracovala v polnohospodárstve. Toto sa zmenilo. Sú vo vidieckých oblastiach nové povolania, alebo niekde aj nie sú. Takže toto sú otázky, ktorými sa dnes budeme zaoberať. Vedecká oblasť to je pre veľa ľudí cieľom, kam sa vyberú cez víkend, sú tam tráviť svoj voľný čas, ale toto sú ženy, o ktorých tu hovoríme, ktoré tam žijú a trávia tam každý deň, takže myslím si, že dnes vypočujeme zaujímavé vyhlásenia. Takže napríklad, aké je to, keď eh, tam máte viacero generácií, ktoré spolu veľmi úzko spolu žijú napríklad na nejakom um, v podstate polnohospod- v nejakej polnohospodárskej uh, veľkej budove, alebo naopak na nejakom statku. Ale niektoré ženy tam žijú aj pracujú, a iné ženy tam len žijú a pracujú niekde inde musia cestovať do práce. No a ako je potom možné sa postarať o deti alebo staršie generácie a ako teda zaručiť túto starostlivosť. Taktiež zosúladnenie profesného a súkromného života. To môže byť e, občas komplikované. No a čo sa týka mobility, to je dôležitá téma ako vo vedeckých oblastiach sa presúvate z bodu A do bodu B. To je dôležité predovšetkým pre ženy a taktiež e, manažment v podstate každodenného života. Ako môžem riadiť svoj e, každodenný život vo, vo, na vidieku. A sú mnohé ženy, ktoré odchádzajú z vidieka a pra- ženy sú tie prvé, ktoré odtiaľ odchádzajú pokiaľ je tam mm, zlá štruktúra. Takže ženy sú v podstate takým ukazovateľom toho, nakoľko je dobrá, kvalitná štruktúra na vidieku. Máme stále viac oblastí, ktoré sú takmer prázdne, už, sú, už tam nie sú žiadne ženy, sú tam v podstate už len muži. Takže toto sú výzvy pre politiku, taktiež pre komunálnu politiku, aj pre európsku politiku. A ja Mám dnes v hlave veľa otázok a som skutočne zvedavá na vaše prezentácie a chcem poďakovať ešte srdečne kolegyni, ktorá umožnila, že tu dnes môžeme spolu sedieť a hovoriť. Ďakujem pekne pani Neuchel za vaše slova. A hneď uvediem nášho prvého hostia, profesorka Ramona Franik, profesorka politi- e, ekonomickej a plnospodárskej e, politiky na univerzite v Zagrebe. Špecializuje sa na rôzne témy. Vyhodnotenie stavu polnohospodárstva a vplyv na vidiek vplyv SPP na e, vidický e, život a spoločnosť a prepojené na analýzy genderového charakteru vo vidieckom prostredí a harmonizácia medzi jednotlivými polnospodárskymi politikami na úrovni Chorvátska aj celej EÚ. Nech sa páči, pani Franič, máte slovo. E, Hvala lijepa na tako predstavljanju i na Ďakujem pekne za milé uvedenie aj za milé slova. Dúfam, že budeme úspešní v našich úlohách a dúfam, že len potvrdím to, čo ste povedali na úvod. Pre všetkým by som sa vám chcela poďakovať za možnosť zúčastniť sa tohto seminára. Budem hovoriť o skúsenostiach z Chorvátska. Chcela by som vám predstaviť situáciu žien na vidieku v Európskej únie, predovšetkým v krajinách Strednej a Východnej Európy. Takže dovolte, sa s vami podeliť o určité závery, ku ktorým som sa dopracovala po štúdiu literatúry na túto tému. O čom je táto téma? Predpokladám, že mnohí z vás ste o tom, mnohé z vás ste o tom veľa počuli. Čiže o čo tu ide? Po naštudovaní obrovského množstva literatúry o ženách a úlohe žien v hospodárstve a v hospodárstve pre všetkým na vidieku. Eh, z tohoto čítania je jasné, že ženy zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji spoločnosti a rozvoji vidieckých oblastí. Podľa výskumných údajov sa odhaduje, že ženy na vidieku Eh, predstavujú, sú zodpovedné za produkciu asi polovice potravín na svete, avšak zdá sa, že 70 žien napriek tomu hľaduje. <clears throat> Takže 7 z 10 žien jednoducho hľaduje. Takže tento trend je skôr negatívny. Bez ohľadu na to, že produkujú veľa potravín, vlastnia menej ako 15 pôdy v celosvetovom meritku a vlastnia menej ako 2 majetku, keď hovoríme o rozvojovom svete. Takže ich úloha, ich príspevok e, k rozvoju spoločnosti nie je rovnaký. E, problémy a potreby sú rovnaké, e, líši sa iba intenzita. Problém je s tým, že existuje diskriminácia a ženy nemajú v spoločnosti rovnaké práva ako ženy. To nie je nič nové. Globálna politika je zameraná na dosiahnutie rodovej rovnosti. Pokúsim sa stručne popísať zámery moje štúdie. Chcela som zabezpečiť taký prehľad situácie žien, ktoré žijú na vidieku v Európe, rozanalizovať ich pozíciu, akú majú pozíciu na trhu práce, akú úlohu zohrávajú pri produkcii potravín, akú úlohu zohrávajú pri udržateľov zvoji vidieka, to je veľmi zaujímavá téma, akú úlohu zohrávajú <clears throat> pri E, ďalších aspektov rozvoja vidieka, zachovania tradícií a kultúrneho dedičstva a prehľad, alebo taká hlavná charakteristika účasti vo vedení a rozhodovaní a formulovaní politik. E, v podstate to len zopakujem. Ženy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zachovaní rodina a spoločnosti, v ktorej žijú. Prácou prispievajú k riešeniu problémov hladu, začínajúc v vlastných rodinách. Ženy odvedú dve tretiny práce eh, na celom svete, ale zároveň ich príjem predstavuje iba 10 celkových príjmov. A tieto rozdiely sú obrovské a sú ešte väčšie, keď sa pozrieme, čo vlastnia ženy. Len 1% majetku vlastnia ženy. To znamená, že rodová nerovnosť nie je len problémom žien, je problémom aj polnohospodárstva, produktivity, pretože polnohospodárstvo je naďalej hlavnou aktivitou na vidieku. Otázka bezpečnosti potravy na rozvoja vidieka e, je takisto dôležitá. Rodové role je niečo, čo je hlboko zakorenené, čo sme sami naučili. Možno to v minulosti dávalo zmysel pri prerozdelení práce a možno tieto role boli opodstatnené spôsobom fungovania spoločnosti. Avšak je zrejmé, že všetko, o čom hovoríme a všetky problémy, o ktorých doteraz diskutujeme, súvisia s tým, že tieto modely sú zastaralé, nezodpovedajú aktuálnym potrebám a preto gender mainstreaming, ani neviem, ako to správne povedať po chorvátsky dokonca, je politikou ktorá sa zameriava na problémy žien. Uvediem štatistické údaje ohľadom 28 členských štátov. Viac ako 50 celkového obyvateľstva predstavujú ženy, avšak 46 sú aktívne ženy, teda pracujúce ženy. To je prvý príznak nerovnosti. Štatistické údaje svedčia aj o tom, že miera zamestnanosti u mužov vo všeobecnosti je vyššia ako u žien. Ženy väčšinou vykonávajú menej platené práce alebo menej zodpovedné funkcie zastávajú a tým pádom sú aj menej odmeňované. A Najnižšia miera zamestnanosti je práve na vidieku Taliansku, Grécku, Španielsku či Maďarsku. V roku 2013 16,6 obyvateľov Európskej únie žila na hranici chudoby. A opäť Aj v tejto skupine sú ženy tou najzraniteľnejšou zložkou. A preto zvýšenie miery zamestnanosti prispieje k obmedzeniu, zmenš, z, k boju proti chudobe a zlepšeniu spoločenskej situácie celej spoločnosti. Chceli sme vyhodnotiť úlohu žien v produkcii potravín. Opäť uvád- štatistiky uvádzajú, že ženy na vidieku vyprodukujú viac ako polovicu celkového množstva potravín. V rozvojových regiónoch je to dokonca 80 Napríklad v Chorvátsku neregistrovaná, teda výroba potravín na čierno, by sa dalo povedať, je veľmi veľká. Ľudia pestujú zeleninu v záhradkách, pri domoch. A to väčšinou robia ženy. A je to súčasťou zložitého spoločenského systému v Chorvátsku. My sme sa snažili v našom výskume nájsť príklady v Európskej únie, ktoré by potvrdili alebo lepšie popísali to, čo sa deje v tomto sektore, či sa úloha žien v výrobe potravín zmenila, zlepšila. Jeden z príkladov je Španielsko. A tento príklad svedčí o tom, že vždy ženy boli zodpovedné za uživenie rodiny, to znamená za to, aby rodina mala čo jesť ženy sa starajú, starajú o rodinu, o to, aby mala čo jesť. A nevníma sa to ako, spoloč- ako ekonomická činnosť, ale ako starostlivosť. Samotný prístup svedčí o mnohom. Príklad z Rumunska svedčí o tom, svedčí o veľkých rozdieloch medzi tým, ako uvažujú muži a ženy a ako majú rozdelenú domácu prácu. Domáca práca žien nie je, len, že nie je zaplatená, ale nie je ani uznaná. Ženy sa tým pádom stávajú zraniteľné a vystavené sociálnym rizikám. Teraz trošku e, sa vzdialme od štatistík. Toto je obrázok typickej ženy na vidieku v Chorvátsku Pracuje v polnohospodárstve, ako vidíte, nie je najmladšia, ale je veľmi aktívna. Nie je však započítaná do aktívnej zložky populácie, ale je veľmi aktívna, prispieva k tomu, aby jej rodina mala čo jesť a stabilizácii, prispieva k stabilizácii spoločnosti. Takže okrem toho, že ženy produkujú potraviny, e, zohrávajú dôležitú úlohu pre rozvoj vidieka a v tom, že sa potraviny dostávajú na trh. Výskum v rozvinutých krajinách poukazuje na to, že ženy zohrávajú dôležitú úlohu v účasti na potravinovom trhu sú zodpovední za 81% nákupu spotrebného tovaru a 82 nákupu potravín. Sú to agregované údaje, ale predsa len majú vypovednú hodnotu. Prečo ženy zohrávajú takú dôležitú úlohu v, na trhu potravín? No pretože zdá sa, že v tejto veci sú sofistikovanejšie ako muži a e, tlačia na trh, aby sa prispôsobil, kladú väčší dôraz na bezpečnosť potravín a vnímajú polnospodárske výrobky nielen ako stravu, ale ako niečo, čo je zdravé pre ich rodinu alebo e, ako kozmetické výrobky. A to všetko formuje trh s potravinami. Takže okrem účasti na trhu s potravinami zohrávajú kľúčovú úlohu aj pri rozvoji vidieka a udržateľnosti vidieka. V Chorvátsku sme nedávno e, robili výskum a závery z neho sú veľmi zaujímavé. Ide o názory mužov a žien na udržateľný rozvoj. Muži si myslia, že udržateľný rozvoj to je iba biznis. Ženy si myslia, že udržateľnosť znamená udržanie rodiny pohromade, udržanie zdravej rodiny a udržanie toho, aby e, rodina žila tam, kde žije, aby sa zachovala, rozvíjala dedina. Čiže spájajú hospodárske aj sociálne aspekty do pojmu udržateľnosti. Zajímavým ďalším príkladom je Portugalsko. <clears throat> Ženy veľmi aktívne pôsobia v oblasti revitalizácie vidieku cez vidieckú turistiku. Je to veľmi atraktívna činnosť. Ďalší obrázok ženy z vidieka. Je to obrázok z Chorvátska, ale mohol byť rovnako, mohol by to byť kudne obrazok z Portugalska. Prečo som si zvolila zrovna tento obrázok? Pretože keď sa dostaneme na záver tejto prezentácie, skúste si pamätať túto pani a tú predchádzajúcu pani. Má tradičný košík plný ovocia, Čiže okrem hospodárskej úlohy pri výrobe potravín na spotrebe tých istých potravín ženy zohrávajú aj ďalšiu dôležitú úlohu. Zachovanie tradícií a kultúrneho dedičstva. Všetky štúdie tvrdia, svedčia o tom, že ženy sú proaktívnejšie v opatreniach starostlivosti o rodinu. A to sa týka nie len domácnosti, ale aj na trhu práce ženy sú tolerantnejšie. Neviem, čo som tým chcela povedať. Dobre. Sú tolerantnejšie a venujú väčšiu pozornosť pocitom a citom iných. Prípad z Grécka svedčí o tom, že vytvorenie malých podnikov, keď ženy vytvoria malé podniky, veľmi efektívne produkujú miestne polnohospodárske výrobky a takýmto spôsobom nielen, že uh, zabezpečili ponuku k miestnemu dopytu, ale aj zabezpečili zachovanie miestnych tradícií a zvyklostí. Samozrejme sú tu aj hospodárske dôsledky, to znamená ďalší príjem pre ich domácnosť. Príklad z Chorvátska svedčí o tom, že ženy šli ešte o krok ďalej v oblasti zachovania tradícií. Pravdepodobne sa to deje tak aj v iných krajinách, ale ja som si vyprávala príklad z Chorvátska ten najlepšie poznám. Mnohé ženy sa organizujú v združeniach, mimovládnych organizáciách alebo neformálnych zoskupeniach a zúčastňujú sa mnohých podujatí, cez ktoré sa snažia zachovať tradície svojich obcí. V Chorvátsku je obrovský počet takýchto podujatí. Toto je jeden z príkladov. Neviem, či, poz, e, či ste si všimli, že tá pani vľavo, to je tá istá pani, čo bola na obrázku v skleníku s paradajkami. Prečo je tu vedená? No, jej činnosť nie je nikde registrovaná. Tu v podstate bola zaregistrovaná, pretože um, robila interviu v rozhlase. Donedávna Eh, bol príspevok žien eh, na vidieku vnímaný asi tak, že robia výšivky, pestujú kvety a zdobia kvetmi balkóny a záhradky. To vnímanie sa mení, ale mení sa veľmi pomaly. Od žien na vidieku sa očakáva, že budú mať peknú záhradku a pekné kvety. Ale našťastie sa situácia sa teraz mení že zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v polnohospodárstve. No na druhej strane ich účasť vo formovaní politik je len veľmi malá. Zo štúdií vieme, že existujú procesy feminizácie na vidieku, ale žiaľ, ženy len veľmi málo sa zapájajú do rozhodovania. A nemyslím si, že toto sa čoskoro zmení. Príklady z Polska a Slovenska sú veľmi zaujímavé. E, ženské práce ako starostlivosť o rodinu alebo starostlivosť o iných ľudí e, zabezpečuje väčší úspech žien v práci. a zviditeľňuje ich to v spoločnosti. Príklad zo Slovenska e, poukázala niečo veľmi zaujímavé. Boli to, bolo to na tému ženy v miestnej politike. E, vnímajú sa ako úspešnejšie, pretože sú tolerantnejšie a pretože e, venujú väčšiu pozornosť potrebám iných. A preto väčšinou akceptujú prácu v menších obciach, mestách s menšími rozpočtami. Zatiaľ čo väčšie obce, kde sú väčšie rozpočty, tam v miestnej samozpráve sú muži. No prečo? Pretože ženy zohrávajú svoju úlohu poskytovania pomoci spoločnosti a nerobia to vo svoj vlastný prospech alebo pre ako zárobkovú činnosť. E, neskôr budeme hovoriť ešte viac o konkrétnych opatreniach, 25 rokov Európska únia sa snažila zaviesť rodovú rovnosť do všetkých politík, vrátanie politiky rozvoja vidieka. A opatrenia sú väčšinou zamerané na konkrétne právne opatrenia a zlepšenie situácie žien na vidieku, zapojenie žien na vidieku do rozhodovacích procesov, potom kontrola náležitej implementácie legislatívy a zároveň je dôležité aj zlepšiť štatistické údaje o ženách a ich úlohe pri rozvoji vidieka. Určite budeme viac počuť o plánoch rozvoja vidieka, v týchto plánoch sa zdôrazňuje úloha žien a majú určité zvýhodnenie v určitých opatreniach, avšak zdá sa, že výsledky zatiaľ ešte viditeľné nie sú. E, je na to mnoho dôvodov. Jedným, jeden z dôvodov som spomenula na úvod svojej prezentácie. Každé opatrenie či finančná transakcia si vyžaduje určitú administráciu a vlastníctvo. Ak chcete použiť finančné prostriedky, musíte niečo vlastniť a to je to najväčšie obmedzenie pre ženy na vidieku v Taliansku. Ženy na vidieku majú určité výhody, pretože Taliansko má legislatívu, ktorá podporuje podnikateľstvo medzi ženami. V Slovinsku podľa prieskumov a na základe analýzy plánu rozvoja vidieka sa zistilo, že finančné prostriedky pre rozvoj vidieka priniesli mnohé pozitívne zmeny. Čo sa týka štruktúry produkcie a polnohospodárských podnikoch, ale čo sa týka rodovej rovnosti, žiadne pozitívne zmeny tam neboli. Rodovou rovnosťou myslím účasť žien na rozhodovacích procesoch. Takže, aké závery môžeme vyvodiť? Ženy ešte stále nemajú rovnaké postavenie, čo sa týka zamestnania či príjmov a zdá sa, že ich práca nie je dostatočne uznávaná a ostáva bez povšimnutia. A preto je potrebné viac tejto veci spraviť. Programy rozvoja vidieka e, by mali identifikovať prekážky, ktoré bránia ženám zúčastniť sa na hospodárskom a verejnom živote na miestnej úrovni. Aké riešenia by sme mohli použiť na zvýšenie produktivity žien alebo na zlepšenie ich prístupu na trh Vzhľadom na to, že pochádzam z pedagogického prostredia, vždy budem podporovať také opatrenia ako osveta, vzdelávanie, prístup k úverom a finančným prostriedkom, ale to všetko bude len výsledkom lepšej informovanosti a osvety. Nehovorím tu o vzdelávaní žien, aj mužov treba vzdelávať a šíriť medzi nimi osvetu. Mm, zaznamenali sme za posledných 20 rokov množstvo pozitívnych trendov, avšak ešte stále je veľa vecí, ktoré sa dajú zlepšiť. Minimálne kritéria, ukazovatele máme, tie sú jednoznačné a výsledky z analýzy sa dajú použiť ako usmernenia pre zlepšenie našich politík. Hlavným cieľom ostáva naďalej to isté. Musíme uznať úlohu žien v spoločnosti a to platí všetkým pre spoločnosť na vidieku. Na záver by som chcela spomenúť viacero krátkých odporúčaní. Európsky parlament by mal naďalej organizovať takéto semináre. Dúfam, že v budúcnosti budú dynamickejšie. A E, osvetová činnosť a nepretržité vzdelávanie podľa mňa prvou podmienkou, predpokladom, pre, pre ktorý vyrieši mnohé veci, nielen rodovú rovnosť, ale aj mnohé ďalšie veci, ktoré je potrebné riešiť. Som presvedčená o tom, že Európsky parlament má obrovský manevrovací priestor, musíme šíriť osvetu, musíme Čiže sa tu v tom, že práca žien musí byť ocenená, uznaná, či už pracujú v podnikoch alebo pre vlastnú rodinu. Európska komisia má štatistické údaje, ale tieto databázy je potrebné zlepšiť E, nie, nestačí len zaregistrovať túto neviditeľnú prácu, ale treba ju aj oceniť. Čo sa týka plánov rozvoja vidieka, úloha žien sa musí v nich zdôrazniť a podnikateľské aktivity žien by sa mali podporovať, podnikateľský duch a podnikateľské schopnosti. To znamená, musíme lepšie počúvať ich myšlienky a nápady, Ehm, miestna regionálna samozpráva pozná lepšie situáciu na miestnej úrovni a teda opatrenia prijaté miestnou regionálnou samozprávou či štátnou správou by mali byť zamerané na konkrétne projekty, ktoré budú podporovať väčšiu účasť žien a umožnia ženám zohrávať proaktívnu úlohu na vidieku politika vo všeobecnosti by nemala byť zameraná len na rodovú rovnosť v štátnej správe, ale mala by zohľadňovať aj rozdiely medzi úlohami mužov a žien v spoločnosti. A ich zapojenie a ich práca by mala byť však ocenená rovnako. Muži a ženy sa navzájom doplňajú svojou činnosťou. A to povedie k lepšiemu rozvoju celej spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani profesorka Franič, za vaše vystúpenie. A teraz by som dala slovo našej dnešnej druhej pozvanej. Je to pani Janet Dwyer, Venuje sa problematike poľnohospodárskej ekonomiky, pracuje vo výskumnom ústave pre poľnohospodárskú politiku a ekonomiku vidieckých oblastí, má špecifické skúsenosti v oblasti vidieckých oblastí EÚ a venuje sa viacerým perspektívam. A hneď jej dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem vám a ďakujem všetkým, že ste dali príležitosť sem prísť a stretnúť sa s zastupcami e, vášho výboru. Ako správne podala pani predsednička, ja som odvedla veľký kus práce v súvislosti s politikou spoločnou polnohospodárskou politikou a taktiež e, rozvoj vidieka. Ne, e, sústredila som sa predtým na úlohu žien na vidieku, ale bola to pre mňa skutočná výzva, bolo to pre mňa zaujímavé sa trochu bližšie pozrieť na financovanie SPP a v súvislosti teraz s úlohou žien v tejto oblasti. Požiadali ma, aby som preskúmala, ako financovanie SPP ovplyvňuje úlohu žien v rozvoji vidieka a v polnospodárstve. A požiadali ma o to v septembri. Takže som sedela za stolom a skúmala som akademické časopisy, literatúru, ale taktiež politické publikácie. A Taktiež som vykonala určitú analýzu údajov, ktoré sú v dispozícii od Európskej komisie a od Eurostatu, týkajúce sa žendrových aspektov polnospodárskej politiky a polnohospodárstva vo vidieckých oblastiach Európy. A taktiež analýza údajov spočívala v tom, že som skúmala, či sú tam určité rozdiely, čo sa týka absorpcie financovania zo strany mužov a žien. Chcem poďakovať kolegovi Nikovi Luisovi, ktorý e, pre mňa e, zohnal tie údaje, ale taktiež e, sieti ženských akademičiek v Európe, ktoré mi pomohli pri vyhľadávaní správnej literatúry a, pri, a pomohli mi zistiť, na čo presne sa mám sústredovať. Takže sa týka literatúry, je, tu súhlasím aj s predrečničkou, profesorkou Franič, že v rámci polnospodárstva e, veľká časť pracovníkov je ženského pohľavia, ale čo sa týka nejakých operatívnych e, pozícií, kde ženy v podstate sú právne spôsobilé e, v podstate dohliadať, kontrolovať zdroje v rámci polnospodára, tak polnospodárstva, tak tam je tá to percento veľa nižšie. Mnohé štúdie dokazujú, že, že úloha žien v tejto oblasti je veľmi dôležitá, podstate, e, pokiaľ je to nejaké, nejaký rodinný podnik, tak ho, oni ho držia pohromade. A mnohé štúdie skúmali úlohu žien a mužov v rámci polnospodárstva v rôznych členských štátoch EÚ a sú tam e, odli- rozlišné e, výsledky, často sú tam veľké rozdiely medzi pohľaviami a pokiaľ by sme to chceli zovšeobecniť pre Európu ako takú, tak úloha žien je väčšinou dôležitá v súvislosti s fungovaním služieb v rámci teda toho biznisu, možno nejaké účtovníctvo, možno nejaký základný manažment, e, starostlivosť o mladé zvieratá. A taktiež ženy často sú tými aktérmi, ktorí sa pozerajú v podstate aj za rámec toho podniku a pozerajú sa na nejakú diverzifikáciu podnikania takže možno chcú navýšiť nejak pridanú hodnotu svojich výrobkov. A ženy boli aktívne v rámci mnohých iniciatív v Európe. A keď sa na to pozrite z analytického pohľadu, tak akademický výskum tvrdí, že ženy často podporujú odolnosť e, nejakej svojej farmy v rámci rodinného podniku a snažia sa podporovať e, rôzne pozitívne zmeny. Taktiež v literatúre panuje široká zhoda ohľadom toho, že dôležitá úloha žien nie je natoľko uznávaná ako úloha mužov. Sú tam dobré známky postupu, pokroku a pokiaľ máte čas, tak vám odporúčam prečítať si môj dokument. Nájdete tam odvolávky na špecifické štúdie v rámci jednotlivých štátov. No a často sa stretnete s tým, že máme národnú legislatívu a široké iniciatívy, ktoré chcú zaručiť rovnoprávnosť pohlavy. To je samozrejme dôležité v ktoromkoľvek sektore, ale toto sa kombinuje s takým praktickým zameraním v rámci polnospodárskeho sektora alebo vidieka rozvoja, eh, rozvoj vidieka. E, hovorila o tom profesorka Franič. Hľadajú spôsoby, ako umožniť ženám byť aktívnejšie a uznávanejšie pri plnení svojich úloh. Tu máme príklady Francúz, e, eh, Fínsko, Grécko, Polsko, Taliansko Nájdete tam rôzne faktory, ktoré umožňujú ženám byť uznávanejšie, ktorým dávajú, dávajú väčšiu dôveru sami v seba a umožňujú im aktívnejšiu účasť e, v týchto procesoch v rámci polnospodárstva. Mm, prepašte, asi nemám čas na detaily, takže poďme ďalej. Taktiež u všetkých európskych politikách existuje záväzok voči, teda v zmysle gender mainstreaming, avšak detálnejšie v súvislosti s SPP chcem povedať, že nemáme príliš veľké dôkazy toho, že by sa takéto kroky už urobili v rámci tejto politiky pretože politika je e, navrhnutá a vykonávaná takým spôsobom, že to v podstate neberie e, ohľad na e, rozdiel medzi pohľaviami a pretože účastníci sú slepí voči týmto rozdielom medzi mužmi a ženami, tak v podstate nemôžu dosiahnuť žiadnu zmenu. A máme tu aj dobré príklady nejakých menších drobných iniciatív, ale celkový záver je ten, že vo všeobecnosti to bude ťažké zmeniť. No a po prečítaní správy a záverov ľudí, ktorí študovali túto tému po mnohé roky, tak som si povedala, mali by sme sa možno pozrieť na financovanie a preskúmať, do akej miery toto e, to v podstate narušia, alebo potvrdí tento obraz, ktorý som popísala. Takže tu máme údaje, máme tu údaje od Eurostatu, tam vidíme štruktúru európskych fariem, a na teraz ohľadu na pohlavie väčšinou na ľavej strane máte celkovú vyváženosť všetkých fariem v EÚ. Využili sme údaje teda z roku 2010, pretože v tom roku sme mali v dispozícii najkomplexnejšie údaje, ale aj čo sa týka absorpcie opatrení v rámci jednotlivých politík. A väčšina fariem je vlastne na mužmi, ženy ich e, teda vlastnia menej a v niektorých krajinách narastá počet fariem, ktoré sú v podstate pod správou e, rôznych e, kooperatív. A nemali by sme si predstavovať pod kooperatívami okamžite nejaké veľké podniky, pretože napríklad vo Francúzsku sú to predovšetkým spoločnosti, ktoré sú rodinnými podnikmi a často tam žry hrajú dôležitú úlohu, takže nemali by sme vždy si myslieť, že to sú nejaké veľké e, podniky. A napravo tam vidíte e, priemernú veľkosť farmy, no a uvedomte sa, to škála je logaritmická, pretože sme nemohli vytvoriť bežný graf, pretože ináč by sa tam tie najvyššie vôbec nezmestili do obrázku, takže v podstate je to prispôsobené a tie rozdiely sú tam väčšie, než to vyzerá na grafe. No a máme tam aj e, to číslo na pravej strane, tam máme európsky priemer a tie farmy, ktoré sú vlastnené a prevádzkované ženami sú a v priemere asi o polovicu menšie než tie farmy, ktoré vlastnia a prevádzkujú muži. Takže je tam takto štruktúrálny rozdiel, ktorý je veľmi dôležitý, keď hovoríme o týchto politikách. Čo sa týka prvého piliera SPP, tam sme dostali do e, situácie po 20 rokoch reformy, kedy najväčšia časť pomoci je vyplácaná na e, základe teda hektárovej rozlohy E, pôdy alebo toho podniku. No a tie ženské farmy sú menšie a to znamená, že ženy vo všeobecnosti dostávajú menši, menšiu mieru financovania e, v rámci SPP od Európskej únie než muži. Avšak nezabúdajme, že toto sa líši štát od štátu. Takže pokiaľ by ste porovnávali ženy a mužov v rôznych krajinách, tak by ste tam uvideli taktiež rozdiely. A po všeobecnosti bude aj v jednotlivých členských štátoch bude prevažovať takýto vzorec. E, ďalší bod, ako je definovaná pomoc v jednotlivých členských štátoch. V niektorých členských štátoch sa e, rozhodli vyložene vylúčiť tie najmenšie farmy e, z tej, z tej skupiny, ktorá môže žiadať o štátnu pomoc. No a toto je práve tá oblasť, kde sú tie ženy najviac zastúpené. Môžeme si položiť otázku, či toto je nepriama diskriminácia. Toto závisí od toho, či kritéria, na základe ktorých padajú tieto rozhodnutia, vylúčiť teda najmenšie farmy, či sú mm, založené na objektívnom základe. Prebehla skutočne veľká diskusia o toho, čo je vlastne cieľom tejto pomoci, ktorá je nasmerovaná do polnospodárskeho sektora a myslím si, že by bolo zaujímavé, povedzme to tak, analyzovať, do aké miery ciele sú v súlade s nejakým opodstatnením pomoci pre väčšie farmy. Napríklad jedným z cieľov prvého piliera je podpora príjmu. Pokiaľ si predstavíte, teda podpora príjmu je objektívne opodstatniteľné dať e, viac peňazí väčšej farme. Na druhej strane, druhým cieľom je spravovanie pôdy. Takže by, som, by sa dalo očakávať, že pokiaľ máte pod svojou správou e, väč, viac pôdy, tak môžete očakávať väčšiu pomoc. Takže takto sa tu správa financovanie v rámci tohto piliera. Keď sa pozrieme na druhý pilier, E, tejto politiky, to je financovanie rozvoja vidieka. Na európskej úrovni Eurostat a Európska komisia majú nekompletné údaje, čo sa týka e, rôznych opatrení, ale momentálne sme mali taktiež najlepšie údaje za rok 2010. Tam máme opatrenia, ktoré pokrývajú asi polovicu celkového objemu financií a to, čo tu chýba, to sú predovšetkým e, tie chránené oblasti ktoré teda tu nie sú pokryté a tie by možno by spadali e, pod e, ustanovenia prvého piliera. Tu mám grafy, ktoré dúfam pochopíte. Tento prvý graf sa pozerá na vyváženosť celkového podielu účastníkov podľa pohlavia, takže ženských a mužských farmárov a potom podnikových farmárov ako už som tom hovorila, takže na, modrej, na tej ľavej strane vidíte e, taktiež e, podľa členského štátu a potom na pravej strane tam je v podstate absorpcia alebo miera e, financovania vedeckého rozvoja, tam, kde sa boli schopní teraz získať príslušné čísla, údaje. Čo sa týka ženských príjemcov, tak tých je pomerne menej než žien, než je pomer žien v podstate, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú farmy. Takže v podstate menej žien má prospech z tejto pomoci, než by sa dalo predpokladať, keď sa pozriete na to, aký majú podiel na celkovom vlastníctve fariem. Nehovoríme tu o všetkých zamestnancoch, hovoríme tu len o tých operátoroch, prevádzkovateľoch. Na druhej strane tu máme podniky, E, tie v podstate sú príjemcami väčšej miery pomoci, než by vyplývalo z ich pomeru e, vlastníctva fariem. Keď sa pozrite na jednotlivé členské štáty, tak vidíte, že v niektorých je to viac menej vyvážené. A to sú predovšetkým krajiny, ktoré vyvinuli špecifické úsilie aby zaručili rodovú rovnosť. Takže sú tam určité opatrenia, ktoré majú pozitívny dopad taktiež na financovanie v rámci SPP. Taktiež detailne, keď sa pozrieme na špecifické opatrenia, niektoré boli veľmi populárne, stali veľa peňazí. Napríklad eh, opatrenie modernizácie fáriem. Tuto na tomto grafe vidíte asi najväčšiu džedrovú nevyváženosť, čo sa týka pomeru pridelenej pomoci a pomeru vlastníctva e, fariem. Takže toto, tu by sa zdalo, že ženy majú veľa menšiu šancu dostať sa k takomuto financovanie než podniky a muži. Keď sa pozrieme na ďalšie investície, tu bola napríklad diverzifikácia farmy, nejaká pridaná hodnota alebo cestovný ruch. Tu by sa dalo teda predpokladať, že toto sú predovšetkým oblasti, e, že, kde sa ženy dostanú lepšie k tomu financovaniu. Avšak napriek tomu sa stále dosť málo žien e, dostane k financovaniu. Neplatí to pre každú krajinu, ani údajne máme dostupné ku každej krajine, ale krajiny, ktoré, v ktorých sa ukazuje, že ženy lepšie profitujú z týchto opatrení. To sú práve tie krajiny, ktoré podporujú rodovú rovnosť. Takže tu sa ukazuje, že pokiaľ budete seriózne robiť takúto politiku na národnej úrovni, tak to povedie k výsledkom. Keď sa pozrieme na to, prečo ženy už je najmenšia pravdepodobnosť, že budú príjemcami e, tejto pomoci, už to hovorila kolegyňa. Je to v všeobecnosti hlavne preto, že prevádzkujú menšie farmy než muži a taktiež ženy pohnospodárky mávajú väčšinou menšiu úroveň formálneho vzdelania alebo školenia a taktiež je tu vekový rozdiel. Ženy polnospodárky, ktoré prevádzkujú farmy, sú väčšinou staršie, než je priemer a keď sa pozriete cez túto optiku na túto problematiku, tak uvidíte, že sú tam e, rozdiely a teda aj v príjmaní pomoci. Nie je tam diskriminačná politika. Je to len preto, že štruktúra je taká, že ženy v podstate majú menšiu šancu, že sa dostanú k takejto pomoci. Ale toto je konzistentné s tým, čo nájdete v inej literatúre. Keď si keď sa pozrieme na ľudí v tejto oblasti. Vidíme, že sú väčšinou e, mladší, e, viacej kvalifikovaní a majú väčšie farmy. Je to nepriama diskriminácia, že niektorí ľudia majú lepší prístup k týmto financiám a je to v podstate takéto rozhodnutie, že to nahráva mladším a vzdelanejším farmárom s väčšou farmou. Dá sa to opodstatniť za určitých okolností. No a možno by sa dalo povedať, že to aj nie je opodstatnené. Pokiaľ sa pozrieme na opatrenie farmárskych investícií, tak tam sa hovorí, že musíte mať podnikateľský zámer a byť kvalifikovaný. No a teoreticky to je dobré objektívne opodstatnenie, ale v praxi pokiaľ je to tak, že ženy majú väčšiu nižšiu úroveň vzdelania, tak majú zhoršený prístup pomoci. Čo sa týka investičnej pomoci, tak každý žiadateľ musí mať určité financovanie, takže to je dôležitý prístup k úverom. A pokiaľ ženy nedostanú úver, pretože ich farma je menšia, tak v tom prípade ani toto financovanie na ňu nedosiahnu. Ďalej, to má čo dočinenia so seba dôverou a v podstate to, že e, ten človek musí byť videný ako schopný e, manažer. A často je tam taký vzorec, že skupiny, ktoré čelia sociálnemu vylúčeniu, budú horšie zastúpené aj medzi tými, ktorí sú príjemcami takéto pomoci. A niekedy to môže byť aj preto, že orgány a ich prístup k pridelovaniu tejto pomoci sú, je taký, že by sa dali riešiť a namieriť niektoré tieto opatrenia na skupiny, e, ktoré čelia sociálnemu vylúčeniu, ale pokiaľ niekto tento aspekt neberie do úvahy, tak samozrejme sa to nezmení. No a opäť tu máme tento vzorec taký, že aj v prípade tohto financovania podniky a muži dostávajú väčší diel. Takže pár nejaké závery, odporúčania. Vo všeobecnosti dôkazy vyplývajúce si to údajov a z literatúry hovoria, že SPP nepodporuje rodovú rovnosť, žiadnym zásadným spôsobom, napriek tomu, že nemôžem povedať, že diskriminuje, len teda nezlepšuje situáciu. Taktiež treba povedať, že z tých dobrých príkladov, ktoré som našla v literatúre, sa ukazuje, že opatrenia rozvoja vidieka budú, by mohli byť naplánované tak, aby podporovali väčšiu rodovú rovnosť. A tam je v podstate ten najväčší rozdiel, kde by sme mohli ešte niečo robiť. Takže ja som sa pri mojich odporúčaniach sústreďovala na túto oblasť. Máme Európsku sieť e, rozvoja vidieka, ktorá má slúžiť tomu, aby, sme lepšie, aby sa lepšie využívalo európske financovanie, aby sa lepšie dosahovali e, miestne a regionálne ciele, aby sa lepšie mobilizovať rôzni aktéry, že sa to bude zverejňovať a že sa bude podporovať e, školenie, vzdelávanie a že sa bude šíriť táto koncepcia, že v podstate sa dá situácia zmeniť. No a ďalší aspekt. Pokiaľ e, máte politickú vôľu, tak prečo sa nesnažíme, prečo sa nesnažiť na základe usmernení zo strany komisie prostredníctvom programov a rôznych politík E, explicitnejšie sa venovať týmto genderovým otázkam v rámci našich politík. A napríklad aj tie implementačné pravidlá by mali sa viacej zosúľadiť s genderovými požiadavkami. Máme tu taktiež e, posledné programy rozvoja vidieka, ktoré boli teda poločasovo hodnotené. A ja som sa pozrela na to, čo povedal hodnotiteľ o genderovej rovnosti, ale v podstate žiadne monitorovanie tam neprebieha, takže nie sú v dispozícii vôbec žiadne údaje ohľadom toho, čo programy rozvoja vidieka robia pre rodovú rovnosť a myslím si, že to je nedostačujúca, dalo by sa toho robiť viac. Ďakujem za pozornosť. Muito bem, temos... Ďakujem veľmi pekne. Ešte máme zo pár minút. Takže otázky z pléna. Pani Besera, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ešte máme aj tlmočníkov. Ďakujem obom rečničkám, ktoré nám dali vynikajúci pohľad z ich perspektívy, na skutočnosť. To, že dnes máme ten Medzinárodný deň e, vidieckej ženy, tak to je spôsob, ako uznať jej prácu a jej príspevok a ako prispievajú k rozvoju v tom všeobecnom zmysle. A tiež je dôležité Po tom, čo sme začali s programom 2030 a s udržateľnými cieľami na rok 2030 uvažovať o tom, e, aký významný podiel majú vidiecké ženy e, v celosvetovom obyvateľstve. Sú štvrtinou a tretinou v produktívnom teda je to e, veľká masa ľudí a navyše majú veľký prístup na potravinový trh a sa zúčastňujú prípravy potravín. Všetky tie myšlienky určite e, sú e, veľmi zaujímavé. Vaše príspevky na nerovnosť a ako poukazujete na to, že politika stále nefunguje a chceme byť koherentní s našimi politikami, aby slúžili na to, na čo sú postavené a zatiaľ sa to nedarí. Okrem týchto aspektov, ktoré ste spomenuli, ako je definovaná pomoc, preto je, prečo jednotlivé kritéria nerovnosti spôsobujú, že e, vidiecká žena e, trpí tým najväčším spôsobom, tými rôznymi diskrimináciami. Ja by som zdôraznila jeden kľúčový aspekt – aby sme zabezpečili slobodu a emancipácia týchto žien, tak to je skutočne zdieľané vlastníctvo e, majetkov alebo fariem. Zatiaľ to existuje len v Španielsku. Tam je legálny systém možnosti e, zdieľania vlastníctva ale tie roky, čo to platí, tak neprinieslo to zatiaľ skutočnú rovnosť nie sú ani dostatočné informácie, legislatívny rámec sa dostatočne nerozvinul, ženy nevedia, ako využiť túto možnosť z určitého relatívne vysokého množstva žien, ktoré mohli požiadať o toto podielové vlastníctvo, tak požiadalo nielen nejakých 120 žien a preto by bolo zaujímavé požiadať komisiu aj členské štáty vychádzajúc z možností MDŽ požiadať eh, medzinárodné organizácie, ale aj národné vlády, aby podporili systém vzdielaného vlastníctva, kde všetky tieto farmy sa automaticky, aby sa uznávalo to vzdielané vlastníctvo ženy, aby eh, žena manželka nemusela žiadať o vzdielané vlastníctvo, ale aby to bolo automatické. Tiež treba podporovať možnosti podnikania žien rôznymi podnikateľskými sieťami a rovnako e, pracovať na štatúte mm, rodinného príslušníka, e, ktorý e, je teda, obvykle to býva manželka vlastníka. Ďakujem všetkým kolegom aj z tohto parlamentného výboru, rovnako ako ďalším výborom MV Agri. Je to dôležitý moment aby ten gender mainstreaming bol skutočným mainstreamingom a ďakujem vám ešte raz za vaše príspevky. Pani Neuchl. Ja by som taktiež vám chcela srdečne poďakovať. Ja som taktiež členkou výboru pre ženské práva, ale aj pre polnospodárske otázky. Takže tie e, dva piliere SPP, ako sa to financuje, to je mi známe. Mám otázku pre vás. Tá, ten prvý pilier, ktorý teda poskytuje e, veľkú časť tých financií, tak tam sme e, počuli, teda, že väčšina tých peňazí ide mužom. No ale tá druhá, ten druhý pilier, tam je to možno trochu vyrovnanejšie medzi pohľaviami. Ako ste povedali, že to nie je absolútne, tak to je pilier, ktorý pracuje len v podstate s dodatočnými lebo v podstate s dodatočnými prostriedkami. Ten prvý pilier, ten pracuje na základe eh, hektárovej eh, výmery eh, tej pôdy. A mňa by zaujímalo, vy hovoríte o cestovnom ruchu, ktorý e, často je výlučne v ženských rukách. Viete, koľko peňazí z toho druhého piliera ide priamo do oblasti cestovného ruchu, pretože tam často sú to ženy, ktoré takto tieto e, aktivity prevádzkujú, napríklad e, na svojom statku prenajímajú nejakú izbu turistom alebo nechajú za poplatok deti hľadiť hospodárske zvieratá. Takže toto je aj oblasť, ktoré ja pochádzam, pretože je to pre mňa dôležité. Eh, Ďakujem. A teraz Európska komisia. Chcel by vystúpiť. Máme ešte niekoľko minút, aby chcel niekto v zastúpení Európskej komisie vystúpiť. Alebo na záver. Dobre. Hmm, pozvaní naši hostia môžu odpovedať na tieto otázky. Ešte pani Pety. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať našim hosťom, profesorke Franič a profesorke Dvaja. Kolegovia, kolegyne, som rada, že na záver tohto seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa žien na vidieku sa môžem poďakovať hosťom za vynikajúce prezentácie. Zároveň by som sa chcela poďakovať aj kolegyni pani Noj, ktorá otvorila tento seminár. <clears throat> Určite vás prezentované údaje zaujali rovnako ako mňa a dúfam, že všetci budeme mať teraz novú motiváciu k tomu, aby sme podporovali ženy na vidieku. Je mi zároveň cťou to, že tento výbor prijal môj návrh a zorganizoval seminár. Navrhla som tento seminár, pretože naozaj mi ide o zachovanie života e, na vidieku a tu zohrávajú ženy dôležitú úlohu. Ženy, ktoré žijú na vidieku, e, produkujú potraviny, chránia životné prostredie, zabezpečujú súdržnosť rodiny, zachovávajú kultúrnu identitu, kultúrne dedičstvo a jazyk Takže môžem úplne povedať, že bez žien na vidieku by neexistovali miestne komunity. Žiaľ, táto kľúčová úloha žien na vidieku nie je uznávaná alebo ocenená, docenená. A to nie preto, že ich boli skromné alebo trpezlivé, eh, čo vám dáva pocit, že nemajú vôbec problém celé dni pracovať. Nie, táto ich práca nie je uznaná preto, lebo hovoríme o diskriminácii a údaje to potvrdzujú. Ženy na vidieku pred, zabezpečujú e, produkciu polovice potravy na svete a v rozvojových krajinách dokonca 80 a pritom 7 z 10 žien hľaduje vlastne menej ako 50, 15 pôdy a často nie sú platené za svoju prácu. Pán Franič o tom, pani Franič o tom hovorila. Mnohé z nich nemajú sociálne zabezpečenie ani dôchodok a keď zostarnú, tak majú problém prežiť, pretože ich dôchodky sú veľmi nízke alebo nemajú žiadne dôchodky. Som veľmi rada, že tento výbor uh, e, prizba, uh, e, prijal môj pozmenujúci návrh, aby členské štáty zabezpečili minimálne dôchodky, ktoré nebudú nižšie ako hranica chudoby. Média politici sa väčšinou nezaujímajú o situáciu žien na vidieku a ich práca, ich prínos nie je uznávaný v plnom rozsahu. A preto som navrhla vytvorenie európskej ceny pre ženu na vidieku. E, dúfam, že E, dostaneme patričnú podporu k tomuto návrhu nášho výboru. Chcela by som posilniť právomoci žien na vidieku a poskytnúť im praktické príležitosti, tak aby mohli presadzovať pozitívne zmeny. Musíme budovať silné, udržateľné e, vidiecké oblasti, v ktorých ženy budú zohrávať dôležitú úlohu, musíme ich podporovať a oceňovať ich prácu. A preto sme zorganizovali tento seminár. Žiaľ, je už veľmi neskoro bola by som rada, keby to bolo bývalo skôr, pretože vieme, že vo štvrtok popoludní poslanci odchádzajú, ale dúfam, že informácie sa k ním dostanú. Tie informácie, ktoré tu dnes zazneli. A tak budeme môcť venovať pozornosť pracovitým a pozorným ženám. Možno nie sú vždy vysoko vzdelané, ale sú múdre a milujúce. Bola by som rada, aby my, ženy v Európskom parlamente, sme im povedali, že stojíme pri nich a že podporujeme všetko, čo robia a oceňujeme si ich prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Petir. A teraz by som poprosila našich hostov, aby v dvojminútových vystúpeniach uzavreli, pretože 18.30 končia tlmočníci. Pani Dvajer. Ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem za túto príležitosť. Som e, veľmi rada, že táto téma má veľkú podporu, pretože ja s tým súhlasím, že nie je dostatočne uznaná, že sa dá v tejto veci spraviť ešte mnoho vecí. Mm, chcela by som povedať, že dúfam, že bude možné zverejniť zistenie, zistenia z mojej štúdii požiadali ma, aby som napísala článok do Agri Europe na základe odvedenej práce, takže dúfam, že sa vám to dostane a budete, budeme možno stimulovať túto diskusiu a všetci, ktorí máte vzťahy s výborom Agri, robím pre nich takisto niečo, tak aby sme mohli podporovať aj tieto aktivity. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Franič. Ďakujem pekne. Ja by som sa takisto chcela srdečne poďakovať. Úprimne povedané, nie som si istá, aká bola tá otázka. Ale vo všeobecnosti mám pred sebou tabulku, porovnávala som určité údaje a vieme, že ženy sú aktívnejšie v sektore pohostinských služieb, v sektore cestovného ruchu. ruchu. Čo sa týka spracovania potravín, polnohospodárstva ženy predstavujú viac ako 50 Takže to je ich účasť e, v týchto službách a Očakávané programy mali byť veľmi konkrétne a nastavené na konkrétne činnosti, v ktorých ženy zohrávajú významnú úlohu aj z toho štatistického pohľadu. E, asi pri tejto analýze som nepostupovala dostatočne formálne, uviedla som množstvo príkladov z reálneho života. My v Chorvátsku máme takéto príklady strašne veľa. Chcela by som sa s vami podeliť o určité skúsenosti z projektov, ktoré sme robili v Chorvátsku na vidieku. Prvý príklad. Žena, veľmi aktívna žena, keď sme e, udelovali jednu z týchto cien v rámci Dňa žien na vidieku. A bolo to takéto oslavné podujatie a navštívili sme jedného polnohospodára a jedna jeho manželka povedala, no dobre, aj ja pracujem s dobytkom, starám sa o dobytok, krmím kravy, dojím ich, ale potom, keď e, obec zorganizuje nejaký seminár, tak na ten seminár ide môj muž. A on rozhoduje Myslím si, že som povedala týmto viac ako dosť. Ďakujem pekne. A teraz zástupca Európskej komisie. Ďakujem pekne. Ja som, predtým ako som sem prišla, tak som si vyhľadala určité informácie, ktoré boli relevantné pre dnešný deň. Takže pokúsim sa hovoriť stručne, ale dovolte mi vysvetliť to. Chcem povedať len toľko, že rodová rovnosť usmerňuje implementáciu a dizajn európskych nových politík. To je dôležité. A je tam monitorovanie, podávanie, report, reporting aj vyhodnocovanie. Druhá vec, ktorú by som chcela jednoznačne povedať, sa týka toho, že všetky programy v rámci európskych fondov musia zabezpečiť splnenie ex ante kondicionality. Čo to znamená? Pretože to je technická záležitosť. Vysvetlím to takto musia mať administratívnu kapacitu na implementáciu politiky. Dobre? A samozrejme zohľadniť aj rodovú rovnosť a mať legislatívu v tejto veci. A keď implementujú tieto programy, tak jednoducho musia mať takéto administratívne kapacity a potom musia zabezpečiť zapojenie orgánov, ktoré propagujú rodovú rovnosť cez finančné prostriedky e, Fondu pre rozvoj vidieka. Podľa novej reformy princíp rodovej rovnosti sa premietol do tematických podprogramov, ktoré majú zohľadniť špecifické potreby žien, konkrétne na vidieku. A potom každý členský štát v rámci výberových kritérií pre výber beneficientov E, má uprednostniť ženy, členské štáty a regióny, samozrejme podľa toho, aký je veľký daný program. A ešte na záver, existuje systém monitorovania na komisii, kde sa používajú ukazovatele, ktoré umožňujú vyhodnotiť, aký pokrok bol dosiahnutý. Takže Správa o pokroku bude zahrnutá do nových správ z implementácie od roku 2017 a 2019, čiže to budú prvé správy už podľa novej reformy a tam budeme mať informácie o tom, či sa situácia zlepšuje alebo nie. Takže to je všetko, to boli hlavné veci. A k vašej otázke, Takisto som si vyhľadala určité informácie, ale tie informácie, tie dáta, ktoré ste žiadali, mám ich, môžem vám ich dať, alebo spojte sa so mnou. Pripravila som si viacero veci, ale tieto konkrétne mm, tu nemám so sebou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vyhlásenie aj za ochotu. Znovu by som rada poďakovala našim hostom za ich prácu aj účasť na dnešnej schôdzi. Určite tu ich práca dnes nekončia. Tiež ďakujeme tlmočníkom. Budúca schôdza výboru bude v novembri, 12. novembra.